Opätovne otváram naše zasadnutie a chcem vás poinformovať o výsledkoch voľby podpredsedov. Na voľbách sa zúčastnilo 701 poslancov, neplatných hlasovacích lístkov bolo 17, platných teda 684 absolútna väčšina potrebná bola teda 343 a následovné čísla získali kandidáti Angelili Roberta 277, Izabel Durant 268, pán Kaminsky 194, pani Koch Merin Silvána 100 48. Rody Kratsa 355, Stavros Lambrinidis 348, Edward Macmillan Scott 237. Angel. Miguel Angel Martinez Martinez 330. Giovanni Pitella 360. Dagmar Roth-Berend 299 Libor Rouček 284 Schmidt Pál 266 Vidal, pán Vidal Kvadras 332 Diana Wallis 303 a Rainer Wieland 267 Nasledovní kandidáti získali absolútnu väčšinu. E, Giovanni Pitella, pani Kraca Cagaropulo a pán Lam- Stavros Lambrinidis. Srdečne eh, blahoželám týmto zvoleným podpredsedom. jedenaście miejsc 11 11 miest e, e, zostáva ešte neobsadených, to znamená, že musíme pristúpiť k druhému kolu voľby. E, Ak nemáte žiadne poznámky, tak kandidátury z prvého kola zostávajú. Nevidím žiadne námietky. Kandidatúry z prvého kola volieb zostávajú naďalej platné a prerušíme teraz zasadnutie na 10 minút, aby sa mohli distribuovať e, obálky a hlasovacie lístky. Prosím, neopúšťajte sálu, len 10 minút na distribúciu obálok a hlasovacích lístkov. Ak nebolo počuť preklad, zostaňte prosím, teda ešte raz opakuje pán predseda, zostaňte v sále. koleżanki i koledzy. Kolegyne, kolegovia. Opätovne pokračujeme v našom zasadnutí. Naša schôdza pokračuje. Chcem vás informovať o čom si e, veľmi dôležitom. Tretie kolo e, hlasovania sa e, navrhuje, aby bolo dnes večer. Neodchádzajte preto, pretože o 7.7.30 bude tretie kolo. A teraz sa dostávame k druhému kolu hlasovania. Poprosím, aby skrutátori opätovne zaujali miesta pri urnách a aby potom volili ako posledný obálky a volebné e, hárky boli už distribuované a vás, e, poslancov, by som poprosil, aby ste použili iba tieto volebné lístky a krížikom označili tých kto, e, poslancov, ktorých si želáte na pozíciu podpredsedov. Ešte 11 miest je k dispozícii. A prosím, e, zakruškujte teda len 11 e, e, mien. Opakujem teraz to isté ešte v angličtine. Len 11, nie viac hlasov máte, alebo 11 mien môžete zakruškovať. Ak by ste chceli čosi zmeniť, opraviť, obráte sa opätovne na zriadencov, aby vám distribuovali nové volebné lístky akýkoľvek iný lístok než lístok s maximálne 11 e, volenými osobami je neplatný. Otváram teraz hlasovanie. Kolega Leichtfried má slovo. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. Na základe vašich ro- e, detailných e, inštrukcií je moja otázka už bezpredmetná. OK, OK, ďakujem bardzo. Ďakujeme teda. Fine. Fine. it's fine. You are watching everything around because while, while <laughs> I'm just losing.